Al punto primo l'approvazione dell'ordine del giorno, non ci sono Vážení kolegovia, začíname pracovať, začneme eh, prijatím dnešného programu, ku ktorému som nedostal žiadne pripomienky, takže považujeme tento program za, za prijatý. Nemám žiadne oznámenia, čiže pristupujeme priamo k bodu 3 a, e, zmena a bod 4 zmena a doplnenie nariadenia obacajúceho zoznam tretich krajín, ktoré štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Spravodajcom je pán Andrej Kovačev a gestorský výbor zastupuje pán Agustín Diaz de Mera Garcia ako Čiže hneď odovzdávam slovo pánovi spravodajcovi, aby nám o tom porozprával. Vážení kolegovia, e, Chcel by som sa poďakovať všetkým za ich pripomienky, ktoré som pri vypracovaní svojho stanoviska e, zobral do úvahy. Po celých desaťročiach napätí súčasná politická klíma v, vo vzťahu k Čínskej e, ľudovej republike je veľmi pozitívna, e, vyjadrená je aj e, prijatím 17 protokolov vrátane protokolu ECFA, to je e, dohoda o hospodárskej spolupráci. Aj vzťahy medzi Tajvanom a EÚ zaznamenávajú veľmi pozitívny trend. Okrem toho mm, dochádza aj k výraznej výmene akademických e, pracovníkov. E, demokratická vláda e, Tajvanu a ďalších krajín v tohto regiónu sa takisto zlepšuje. Hospodárska spolupráca a jej normy nie sú porovnateľné s normami OECD. HDP v Tajvane je vyše 33 tisíc USD. Na základe týchto pozitívnych trendov komisia e, navrhuje výnimku pre držiteľov tajvanských pasov. Ja navrhujem, aby sme podporili tento návrh. V súčasnosti e, členské štáty s výnimkou Cypru, e, Bulharska a Rumunska e, majú neobmedzený bezvizový styk s Tajvanom. E, aj e, ďalšie krajiny zrušili vizovú povinnosť pre držiteľov tajvanských pasov. E, návrh komisie zahŕňa aj e, oslobodenie od víz pre malé súostrovie Severných Marian. To je malé súostrovie, kde žije 90 tisíc občanov, ktorých, z ktorých všetci majú americké pasy. Chcel by som e, sa vyjadriť aj k zmene textu, ktorý bol už predtým rozposlaný. Chcel by som k tretiemu oceku pridať jednu vetu, ktorá znie nasledovne. Parlament continue to encourage Taiwanese participation in international organizations. This will be added to the, uh... A táto veta by mala byť pridaná k zdôvodneniu stanoviska. Okrem toho by sa malo mať na pamäti, že e, členské štáty EÚ e, sledujú politiku jednej činy a nepodporujú uznanie Tajvanu ako nezávislého štátu e, to sa nedotýka uznávania území podľa medzinárodného práva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám, pán spravodajca. Ehm, bolo to skutočne e, veľmi presvedčivé a nikto nepredložil žiadne pozmenujúce návrhy a o vašom stanovisku budeme hlasovať popoludní. Ďakujem. Ak nie sú ďalšie pripomienky, ideme priamo k ďalšiemu bodu. Žiaľ, nevidím tu spravodajcu. Má to byť Maria Muiz de Urquiza. Ale áno, nech sa páči. Dovolte mi povedať niečo ako tieňový spravodajca k, v súvislosti s, vízom, s vízami pre Tajván. Nech sa páči. Tu by som chcel k tomu, čo povedal pán Kovačev povedať, že e, orgány e, zatiaľ nevyjadrili žiadnu opozíciu voči tomuto návrhu a žiadna diplomatická opozícia neexistuje. Na druhej strane e, ešte stále sú potrebné víza pre občanov Bulharska, Rumunska a Cypru, ako sa povedalo. A túto vec je potrebné čo najskôr riešiť ešte skôr, než my príjmeme naše vlastné rozhodnutie. Ďakujem. E Ďakujem. Myslím si, že by sme mali odročiť e, rokovanie na niekoľko minút, kým e, nepríde spravodajca. Čiže naše zasadnutie dočasne prerušujem na 10 minút. 10 minútová prestávka. To by malo stačiť na to, aby sme vypatrali pani Urkisa. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Siamo al... Dobre, vážení kolegovia, pokračujeme práci v bodom 5 a to je medziinstitucionálna dohoda o spolupráci v oblasti rozpočtu v nadväznosti na e, prijatie a nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné revidovať e, ustanovenia týkajúce sa rozpočtu a rozpočtovej disciplíny z roku 2006. E, súvisí to aj s financovaním spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky preto je potrebné obnoviť príslušnú dohodu. Pre nás ako výbor to má veľký význam. Nový text, ktorý predložila komisia, e, nechá, ponecháva ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike prakticky nezmenené aj napriek prijatiu Lisabonskej zmluvy. Pani spravodajkyňa e, posúdila text zmluvy a navrhla viac, text dohody a navrhla viacero významných e, zmien v oblasti e, CSFP. Hneď odovzdávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem, pán spravodajca. Lisabon udelil nové právomoci Európskemu parlamentu v oblasti rozpočtu a vonkajšej politiky, ako aj CSFP, je potrebné, aby sme teda tieto zmeny vyjadrili aj v oblasti rozpočtovej disciplíny. Existujúca dohoda z roku 2006 musí byť aktualizovaná, ale text komisie v tomto smere obsahuje iba technické zmeny a podľa mňa by bolo potrebné navrhnúť viaceré zmeny tak, aby dohoda bola skutočne prispôsobená nielen písmenu, ale aj duchu Lisabonskej zmluvy. Nie litere, ale aj duchu Lisabonskej zmluvy. Stanoviska a písomné pripomienky k textu komisie sme dostali. Ide nám v zásade o také pripomienky a tie by som chcela s vami prediskutovať, ktoré by zvýšili transparentnosť a konanie pravidelných konzultácií o rozpočtovom postupe. Vysoká predstaviteľka s cieľom naplniť záväzky Lisabonskej zmluvy a v súlade so svojimi politickými povinnosťami nám musí poskytovať informácie o poslaní CSFP, čo si bude vyžadovať rozpočtové vstupy a Malo, malo by nám to umožniť e, takisto e, byť konzultovaní v oblasti CSFP a e, skôr, než budú vyslané misie v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, namiesto toho, aby sme len následne posudzovali konanie týchto misií. Tieto zmeny majú za cieľ zlepšiť a posilniť E, konzultácie, ktoré sa už dnes e, vykonávajú, uskutočňujú medzi nami a politickým a bezpečnostným výborom. Ročne by sa malo konať minimálne 5 e, takýchto stretnutí, ktoré by mala zvolať jedna či druhá strana a mali by sa posúdiť príslušné rozpočtové dopady výbor, čiže týka sa to e, biera rozpočtového výboru, ako aj vyššie postavených predstaviteľov orgánov CSFP, ktorí spolupracujú s nami. Okrem toho potrebujeme informácie o výsledkoch e, misií, aby sme mohli lepšie naplánovať e, budúce misie a ich riadenie. E, malo by to znamenať e, nový východiskový bod pre transparentnosť a rozpočet pre oblasť FP predovšetkým prostredníctvom pravidelných konzultácií s parlamentom. Navyše, Potrebujeme aj informácie o naliehavých prípadoch e, financovania záležitostí súvisiacich s CSFP. Komisia posiela parlamentu výsledky svojich auditov týkajúcich sa e, prijatých rozhodnutí a auditov e, týkajúcich sa záležitostí CSFP. E, dúfam, pán predseda, že kolegovia to budú môcť podporiť, pretože to moje stanovisko v zásade E, kladie parlament a náš výbor do, také do takého postavenia, ktoré mu prináleží e, v súvislosti s rozpočtom a CSFP. Je stanovený posledný termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov, ale dúfam, že e, moje stanovisko dostane širokú podporu. Ďakujem, pán Munes. Tento konečný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 7. október a hlasovať budeme 26. oktobra, tak aby sme to mohli predložiť na plenárku v novembri. Teraz e, otváram diskusiu. Pani Levzi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za toto stanovisko a chcem byť naozaj stručná. Moja politická skupina, ja vyslovene vítame a najmä vítame vašu zmenu medziinstitucionálnej dohody vzhľadom na väčšiu transparentnosť a väčšie zapojenie parlamentu, jeho kontrolnú právomoc a kontrolu rozpočtu v ostatných oblastiach, ale máme veľa pr- problémov, najmä pokiaľ ide o nasromaždenie prostriedkov pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. A moja politická skupina GUNL a ja máme iný názor. Trváme na tom, že EÚ je aktérom, ktorý rozširuje mier, buduje mier a v žiadnom prípade nesmie E, dopustiť alebo zúčastňovať sa vojensko-politických akcií na svete. Preto si myslíme, že obchodné a politické konanie EÚ nemá zvyšovať chudobu v ostatných krajinách. My si myslíme, že EÚ by nemala ohrozovať alebo zmenšovať slobodu konania verejného sektora v iných krajinách svojimi politikami. V danej zahraničnej politike nevidíme žiadne zlepšenie alebo nejakú väčšiu legitimizáciu vojenských akcií alebo nasadení v tom prípade, keď dojde k prírodným katastrofám. Nemyslíme si, že toto je dôvod na to, aby sa zasiahlo a konalo pod záštitou tzv. demokratizácie. Preca to, že sa to koná v rámci katastrof, nemení charakter finančné prostriedky sa nemôžu používať alebo investovať do vojenskej núdzovej pomoci, ale majú sa využívať výhradne na mierovú zahraničnú politiku. Ďakujem. Grazie. Altri interventi dei colleghi? Nessuno? Ďakujem. Niekto iný sa nehlasí o slovo, ale predsa len nech sa páči. Uh, meneer de voorzitter, waarde collega's, ik zou graag op mijn beurt mevrouw Moenis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 Eh, dat we in voldoende getalen aanwezig zijn. Op momenten dat wij de... To musíme byť aj konzekventní a eh, prísť v dostatočnom množstve a byť prítomný na tých stretnutiach, kde žiadame byť prítomný. Myslím, že sa to netýka len mojej politickej skupiny, ale aj ostatných, ale naozaj to musíme povedať všetkým. Ďakujem, pani Najc. Ďakujem najmä za tieto posledné slova, s ktorými môžem len súhlasiť. Teraz dávam slovo spravodajkyni, aby zareagovala, ale skôr ako tak urobím, sa chcem spýtať, či sa ešte niekto iný hlási o slovo. Zdá sa, že nie. Takže si, e, chce sa komisia vyjadriť, ak by súhlasila e, spravodajkyňa. Áno, ďakujem, pani predsednička. Komisia víta tento návrh stanoviska, pretože komisia sa chce zapojiť do diskusie s parlamentom, ako aj do toho, ako by sa mohla zlepšiť časť CSFP. Ale samozrejme, komisia nie je jediným aktérom v tomto procese. Medziinstitucionálna dohoda je trojstranná dohoda medzi radou, komisiou a parlamentom. Takže mnohé veci, na ktoré sa v stanovisku upozorňuje, sa musia riešiť v kontekste e, rokovaní so všetkými týmito aktérmi. Okrem toho, sme momentálne v inej situácii, ako sa už povedalo, pretože tu máme novú inštitúciu vyplývajúcu zo zmluvy, čo je úrad vysokej predstaviteľky, ktorý podporí e, zahraničná služba. Takže musíme pokračovať v týchto diskusiách, ktorých sa zúčastnia všetci aktéry. Pokiaľ ide o vysokú predstaviteľku, tak poslanci určite vedia, že urobila veľmi rozsiahlé vyhlásenie o politickej zodpovednosti. To bolo e, aj vydané v úradnom vesníku a je pripojené k rozhodnutiu rady, ktoré vytvára tá IS. A pani Ashton okrem toho prijala mnoho významných prísľubov z oblasti CSFP. Chcem upozorniť najmä na niekoľko odsekov tejto deklarácii 1, 8 a 10, ktoré sú mimoriadne relevantné. A myslím si, že vysoká predstaviteľka bude zohrávať aktívnu úlohu pri rokovaniach o novej medziinstitucionálnej dohode a je pripravená dosiahnuť väčšiu transparentnosť ale samozrejme tie podrobnosti sa budú musieť vypravovať v kontexte, vypracovať v kontexte budúcich rokovaní. Za komisiu sa môžeme vyjadriť k niektorým poznámkam alebo pozmeňovacím návrhom za rozpočtové otázky. Napríklad pozmeňovací návrh 50 navrhuje zmena štruktúry rozpočtu. Je to pomerne technická vec, ale výdavky na CSFP sú v jednej ka- výdavkovej kapitole momentálne. Je to tak dohodnuté v medziinstitucionálnej dohode a v rámci tejto kapitoly je mnoho položiek. Pozmeňovací návrh by zrušil túto celú štruktúru podľa článkov a znamenalo by to, že by sme už nemali nejakú stabilitu v tomto rozpočte a museli by sme každý rok odsúhlasovať štruktúru tejto kapitoly a nám sa páči mať pevný, stabilný rozpočet z dôvodov e, zodpovednosti, ako aj transparentnosti. A iste si pamätáte na náš rozpočtový postup. Rozpočtový výbor hlasoval za to, že sa má zachovať existujúca štruktúra s novými tromi položkami pre najväčšie misie CSFP. A to naozaj zväčší transparentnosť a zodpoveda to aj záväzkom, ktoré spravila vysoká predstaviteľka v tom vyhlásení, o ktorom som práve teraz hovoril, vyhlásení o zodpovednosti, a kde súhlasila s tým, že by sme mohli zvyšovať transparentnosť pri najväčších CSFP misiach. Takže nezdá sa mi, že, že by tento pozmeňovací návrh bol v súlade s tým, čo sa spravilo v rámci rozpočtového postupu. Keby sa tento návrh prijal, tak by spôsobil problémy. Ďalšie Pozmeňovacie návrhy sú veľmi technické k rozpočtu. Môžem priamo postúpiť naše vyjadrenia, pretože niektoré z nich sú problematické. Ale to, čo viem od komisie, ako aj vysokej predstaviteľky, je, že chceme transparentnosť a budeme sa plne zúčastňovať rokovaní o novej medziinstitucionálnej dohode. Ďakujem, pani predsednička. Pán predseda, ďakujem. Možno, že spravodajkynia by chcela reagovať. No Takže k pozmeňujúcemu návrhu e, číslo 5. E, nechceli by sme obmedziť parlamentné kompetencie v e, rozpočtovej oblasti, keď hovoríme o zahraničnej politike. Nechceli by sme to obmedziť, pretože chceme zaručiť flexibilitu Viete, e, že toto musí, táto oblasť musí čeliť nepredvídateľným situáciám a musíme vziať do úvahy e, zmeny, ku ktorým dochádza počas e, celého roka. Máme tu teda návrh ktorý má e, za cieľ e, upraviť, stanoviť veci. Viete napríklad v e, poľnohospodárstve a nemáte samostatnú referenciu pre banány alebo pre rýžu, pre ovoz, tak prečo by sme to tu museli takto stanovovať v rámci zahraničnej politiky? Medzivládne výdavky boli obmedzené, Ale toto sa týkalo minulosti, už to tak nie je, v súčasnosti je to iné a chceli by sme a teda predísť tieto obmedzenia v oblasti zanečnej politiky, čo sa týka rozpočtu. Toto bude dobré a výhodné pre transparentnosť, ako aj pre účasť parlamentu a pri rozhodovacom postupe. Súhlasím s vami, keď hovoríte o tom, že je potrebné, aby sa členovia zúčastňovali stretnutí, naozaj potrebné, aby tam boli prítomní, musíme sa ich zúčastniť na stredniach s komisiou, s vysokou predstaviteľkou, ale musíme tu mať teoretický rámec, ktorý nám to umožní. Takže toľko k tomuto pozmenujúcemu návrhu. Vôbec by som tu nechcela zmeniť kompetencie parlamentu, ale aj zabezpečiť väčšiu flexibilitu čo týka účasti parlamentu. Ďalej, čo sa týka rámca dialogu s ostatnými európskymi inštitúciami v oblasti rozpočtu, tak viete, že v návrhu stanoviska nemôžeme sa venovať ďalším detailom. Nie, nie sme tu preto, aby sme hovorili o tom, či môžeme zapojiť vojenské sily alebo nie. Toto nie je cieľ tohto stanoviska, ale samozrejme ja súhlasím s tým, že sa s vami môžem stretnúť a môžeme vylepšiť tento návrh stanoviska. Ďakujem. A nemáme tu žiadnu žiadosť o slovo, takže prechádzame k bodu číslo 6 o zriadení schopnosti rýchlej reakcie EÚ, vytvorenie tohto mechanizmu rýchlej reakcie e, sa týka zahraničnej politiky. Nemôžeme sa venovať iba e, čisto humanitárnemu, humanitárnemu hľadisku a práve preto e, sme sa rozhodli o vypracovanie návrhu stanoviska a výbor pre zahraničné veci spolupracoval na jeho vypracovaní v, A, a spravodajkňou je pani Weber. Ďakujem, pán predseda. Ako ste... Práva o rýchlej reakcii na krízy je správa rozvojového výboru. Diskutovalo sa o nej tam včera popoludní. A výbor AFET sa rozhodol, že vypracuje stanovisko k tejto správe. Musím povedať, že v DV je to správa z vlastnej iniciatívy a komisia príde s oznámením k zriadeniu e, takéhoto, e, takejto spôsobilosti rýchlej reakcie a preto správa DV v tomto stanovisku je vec, ktorú musíme vidieť v širšom kontexte Z pohľadu AFETu v tom stanovisku, ktoré som vydala, som chcela zdôrazniť niekoľko vecí, ktoré považujem za dôležité pre tento výbor. Myslím si, že prvým dôležitým krokom v prístupe AFETu je úloha pod zástupcu vysokej predstaviteľky pri koordinácii operácií EÚ v tretich krajinách a v regióne. A v tejto súvislosti musíme zdôrazniť, že pracovná metóda a štruktúry, ktoré sú vytvorené pre e Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, by sa mali zamerať na zabezpečenie súdržnosti a súslednosti činnosti v krízových situáciách. Stanovisko taktiež zdôrazňuje potrebu dosiahnuť synergiu, doplnkovosť a koordináciu s ostatnými nástrojmi EÚ, ako je ten, ktorý existuje v rámci CSFP. A to sa vzťahuje tých, ktoré už existujú v teréne, alebo tých, ktoré budú vytvorené po nejakej katastrofe. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme boli efektívni. Efektívnosť je dôležitá, životne dôležitá pri reakcii na katastrofy. A je to, o to, dôležite, je to veľmi dôležité teraz vzhľadom na ekonomickú situáciu, v ktorej sa nachádza EU, Európska únia. Jednoducho potrebujeme lepšie využívať zdroje, ktoré máme v EÚ. A únia a členské štáty e, by ich mali môcť lepšie využiť. Pokiaľ ide o vojenské e, možnosti, kapacity a ich využitie v krízových situáciách, tak stanovisko tu uvádza, že by to malo byť niečo ako posledné útočisko, tak ako je to uvedené v zásadách z Oslo. A týka sa to, a je to tak ponímané aj v európskom koncenze pre humanitnú pomoc. Jednoducho musíme pochopiť, že každá kríza má svoje osobitosti a v závislosti na konkrétnej situácii v krajine alebo v regióne vojenská prítomnosť môže zohrávať dôležitú úlohu pri stabilizácii Stanovisko, ktoré som pripravila, zdôrazňuje aj koordinujúcu úlohu OSN, na ktorú nemôžeme zabúdať, keď hovoríme o globálnej reakcii. Taktiež musíme venovať pozornosť všetkým medzinárodným aktérom, ktorí sú zapojení do aktivít v prípade takýchto katastrof. Pán predseda, spomenuli ste niečo o našej žiadosti, o žiadosti AFETu, o e, správe spolu s DV, ale nepočula som to veľmi dobre, neviem, čo ste presne povedali, takže keby ste to mohli zopakovať, boj som bola rada. Ďakujem veľmi pekne. lei mi chiede se riguardo all'associazione con la... Al... Takže chcete sa opýtať, e, e, čo si myslím o vypracovaní tohto stanoviska v rámci článku 50. A áno, žiadali sme o to, aby e, sme boli pridružení v rámci článku 50, aby sme konali spoločne aj napriek tomu, že máme dve rôzne cesty. Moja otázka je, že či máme odpoveď na to, čo som, sa, čo som žiadala. Ešte sme nedostali odpoveď na našu žiadosť. Pravdepodobne príde odpoveď v Štrásburgu. Takže ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať niečo za EPP. E, kolega Čo je tieňový spravodajca a dnes tu nie je, nemôže tu byť, preto sa tu ja vyjadrujem v jeho mene. A teraz budem hovoriť po anglicky. V prvom rade sa chcem poďakovať našej kolegyni Weberovej. Myslím si, že vypracovala veľmi dobré stanovisko, ktoré by malo byť základom našej práce správa DV hovorí o civilnej ochrane humanitnej pomoci, čo je dôležité pri rýchlej reakcii. A nemali by sme e, zabúdať ani na ďalších pri e, týchto, pri tejto reakcii a vrátanie vojenských možností. Pri využívaní týchto nástrojov potrebujeme veľkú koordináciu a je dôležité, aby Komisia a jej inštitúcie, orgány zohrávali a zabezpečovali veľmi dobrú vojensko-občianskú koordináciu a zabezpečili rýchlu reakciu. V, správe, v stanovisku pani Weberovej je toto veľmi dobre rozpracované, ale my by sme chceli ísť ešte ďalej, keďže pani Aštonová je to miesto, ktoré je najlepšie najvhodnejšie na dobrú koordináciu pri našej rýchlej reakcii pri katastrofách, je potrebné, aby mala stály mandát, ktorý jej umožní aktivovať e, takúto bunku reakcie na krízovú situáciu, tak, aby mohla reagovať okamžite, bez toho, aby musela ísť do rady za každým. Pokiaľ ide o vojenské prostriedky, v prípade, keď nie je dostatok civilných prostriedkov, tu by sme mohli e, vychádzať z FD operácií, tak ako to navrhuje pani Weberová v svojom stanovisku. Ako náhle budeme mať počiatočný fond dispozícii, tak ako je to zakotvené v zmluve, vysoká predstaviteľka bude mať väčšiu prúžnosť na to, aby konala. Avšak máme aj ďalšie vojenské nástroje, ktoré by sa mohli použiť, napríklad e, veliteľstvo leteckej, e, letectva a podobne budeme úzko spolupracovať s pani Weberovou a aj za EPP prídeme ešte s pozmenujúcimi návrhmi. Ešte všeobecnejšia poznámka. Správa DV sa zaoberá reakciou na krízu mimo EÚ, ale možno by bolo niekedy zaujímavé riešiť aj problematiku rýchkej reakcie v rámci EÚ vzhľadom na e, doložku solidarity, ktorá sa nachádza v Lisabonskej zmluve. Ďakujem. A teraz pán Mucakos. I think it goes to the right direction and uh, uh, sa poďakovať za túto správu. Myslím si, že je v správnom smere a myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že potrebujeme komplexný a praktický prístup na katastrofy. To sú výzvy, s ktorými sa musíme vyrovnať. Máme na to niekoľko možností poprvé zlepšiť synergiu medzi vojenskou a občianskou súčasťou reakcie. To je práve to, čo riešime v dnešnom texte. A potom môžeme zlepšiť predvídateľnosť a tak aj efektívnosť mechanizmu civilnej ochrany EÚ. To je prvok, ktorý je tiež zapracovaný v texte. A napokon môžeme urobiť významné kroky k vystúpeniu vytvoreniu európskej síly civilnej ochrany, tak ako je to uvedené v Manisovej správe. Aj to je tu zahrnuté. Vec, ktorá tu chýba, e, ktorá chýba v našich diskusiách, je článok 214 odsek 5 Lisabonskej zmluvy, kde sa hovorí o vytvorení Európs Európskej, do, e, Európskeho dobrovoľného zboru humanitnej pomoci. A chcel by som prečítať toto ustanovenie zmluvy, článok 214 odsek 5. Provision reads as follows. In order to establish a framework for joint contributions from young Europeans to the humanitarian, to the humanitarian aid operations of the Union, a European voluntary humanitarian aid corps shall be set up the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall de <clears throat> determine the rules and procedures for the operation of the call. I think, uh, uh, uh Mr. Chairman, Myslím si, pán predseda, vážení kolegovia, že toto je dôležité ustanovenie Lisabonskej zmluvy, ktoré by malo uh, byť zahrnuté do tohto textu, do textu, o ktorom dnes rokujeme. Európskym občanom a predovšetkým našej mládeži musíme vytvoriť rámec, ktorý by im umožnil aktívne sa zúčastňovať na projektoch humanitnej pomoci a e, občians e, civilnej ochrany a to by mohlo zahrňať aj projekty v oblasti vzdelávania. Mali by sme v tomto smere využiť skúsenosti OSN. A myslím si záverom svojho vystúpenia, že to všetko možno zabezpečiť prostredníctvom vytvorenia uh, Európskeho dobrovoľníckého humanitárneho zboru a myslím si, že toto by bolo veľmi možné e, zahrnúť do tohto textu a že by to bolo aj rozumné. E, ďakujem, nech sa páči, pán kolega Luzing. Kolegyňa Lusing. Ďakujem, aj tu sa chcem vyjadroť ako spravodaj, tieňová spravodajkyňa Guengel. A chcem na začiatok jasne povedať, že stanovisko v jeho súčasnej podobe nemôžeme takto schváliť. Hlavným bodom kritiky je práve toto prepojenie e, civilných a vojenských nástrojov, ktoré sa tu vyslovene podporuje a vyžaduje. Ďalším bodom je, že pokiaľ ide o pozitívnu úlohu, tak ako je tu opísaná, my e, nezdielame tento názor, už z uvedených dôvozov, pretože si myslíme, že dochádza tu na k prepleteniu civilných a vojenských zložiek a máme taký pocit, že chýba transparentnosť a je tu veľký demokratický deficit v Európskej zahraničnej službe. Po druhé, chcem ešte raz upozorniť na požiadavku vojenskej podpory pri prekonávaní krízy alebo využitie vojska pri katastrofách keď civilná pomoc, a to je naozaj problém, doteraz neobsahuje potrebné zdroje a infraštruktúru, aby dokázala primerane a komplexne reagovať na katastrofy, tak je to preto, že tu chýba politická vôľa. To nie je predsa nejaký prírodný zákon. To nie je niečo, čo vyplýva z podstaty veci všetko, keď sa povie, že vojenské rozpočty členských štátov majú k dispozícii finančné prostriedky na reakciu na katastrofy, tak jednoducho mi chýbajú slova, ako reagovať na toto absurdné tvrdenie. Ako môže niekto vôbec prísť na tú myšlienku, že budeme odzbrojovať, aby sme, alebo jednoducho, že budeme vyzbrojovať na to, aby sme boli schopní reagovať na prírodné katastrofy, tak to sa mi zdá cestné. Trváme na tom, že katastrofy nemajú byť dôvodom na nasadenie vojenských síl v EÚ alebo mimo EÚ. Potom chcem ešte upozorniť na jednu ďalšiu oblasť, ktorá je v bode 3. Dokonca, ak by sme aj odmietli zásadne takéto prepojenie, tak, tak ako je to v tomto bode zobrazené, tak to chápem pozitívne. Je pozitívne povedať, že vojenské prostriedky sú e, tým posledným útočiskom, ale to nezodpoveda základnej politike EÚ, pretože takéto spojenie civilnej a vojenskej pomoci je jednoducho generalizované a stáva sa integrálnou súčasťou e, e, civilnej ochrany. Takže to, čo by sme niekde mohli považovať za pozitívne, vedie inde k absurdným situáciám. Chcem tu poukázať na naše skúsenosti z Afganistanu a z iných krajín. Mali sme rôzne hearingy, boli tu rôzne organizácie pomoci, ktoré jednoducho jasne povedali, že to ide len bez vojenskej pomoci a nie s ňou. Nessun altro intervento? Ďakujem za toto vystúpenie. Komisia. Niekto nevystupí, ale áno, komisia, nech sa páči. Ďakujem. Vážení poslanci, volám sa Peter Berling. Som zástupcom predsedu útvaru pre civilnú ochranu v komisie. Chcel by som eh, povedať niečo k tejto správe a k návrhu odporúčania Rady. Komisia si skutočne vysoko cení záujem parlamentu o e, riadení v prípade katastrof v rámci EÚ. Je to veľmi dôležité pre našich občanov, pretože 90 občanov si podľa najnovšieho prieskumu barometra želajú, aby krajina urobila v prípade takýchto katastrof viac. E, vychádzajúc z, zo skúseností minulých rokov a e, reakcie EÚ na katastrofy, e, parlament prispiev, prispiel, prispieva 7,5 miliónmi eur ročne na riešenie týchto katastrof. Je to veľmi dôležité. My e, berieme na vedomie ambíciu parlamentu posilniť kapacity EÚ v prípade katastrof, čo bolo zdôraznené aj v februárovom uznesení z roku 2010, aj v súčasnom návrhu správy. Rok 2010 nebol v žiadnom prípade typický pre schopnosť EÚ reagovať na e, katastrofy. Patrí sem na napríklad reakcia na e, katastrofu v Pakistane a Indie. E, výbor pre medzinárodnú humanitárnu pomoc e, sa snaží v tomto smere veľa urobiť, ale aj v Európe máme naše vlastné problémy, ako bola erupcia vulkánu na, vulkánu na sopky na Islande, pod záplavy v mnohých európskych krajinách a mnohé ďalšie. Mechanizmus ochrany bol len v tomto roku roku aktivizovaný vyše 20 krát. Vzhľadom na rastúci počet a zložitosť e, e, katastrof je potrebné, aby sa viac urobilo v oblasti opatrení na znižovanie rizika. Komisia posilňuje úsilie tak v rámci EU, ako aj mimo EU E, tým, že sa snaží e, prispieť k znižovaniu rizika katastrof a k posilneniu humanitárnych programov. V zásade možno povedať, že sme reagovali dobre, ale vzhľadom na štruktúrálne obmedzenia, ako je závislosť od dobrovoľných príspevkov od členských štátoch, je potrebné ešte veľa urobiť pre efektívnosť, súdržnosť a predvydateľnosť aktivít EU EÚ. V nadchádzajúcich mesiacoch preto komisia predloží návrhy parlamentu a rade v podobe oznámenia o e, kapacity reakcie EÚ v prípade katastrof. Je potrebné riešiť túto otázku konštruktívnym a úsporným e, nákladovo efektívnym spôsobom. Pripravenosť na reakciu na e, katastrofy sa musí docieliť predovšetkým predovšetkým na e, úrovni národných štátov, ale e, účasť EU je e, nevyhnutná. Táto však, ako som povedal, závisí od ad hoc príspevkov členských štátov a je spojená so značnou mierou improvizácie a rozhodnutia sa niekedy nepríjmajú dostatočne rýchlo. Pri E, v tejto súvislosti Európa potrebuje taký systém, ktorý by zabezpečil, že bude možné okamžite nasadiť potrebné prostriedky. Čiže treba vypracovať prvý referenčný scenár pre takéto katastrofy. Po druhé, bude potrebné, aby e, štáty e, uviedli zoznam prostriedkov, ktoré môžu poskytnúť pre takéto zásahy na úrovni EÚ a je potrebné zabezpečiť, aby sa vytvorili potrebné mechanizmy dopravy, ktoré by bolo možné nasadiť v takomto prípade. E, je, e, v tomto e, dokumente sa hovorí o možnosti okamžite nasadiť potrebné prostriedky, ktoré by sa organizovali na medzinárodnej úrovni, ale boli by pod správou jednotlivých štátov. Za mimoriadných okolností by podľa usmernení z Osla bolo možné doplniť civilnú eh, ochranu vojenskou eh, pomocou, napríklad pokiaľ ide o dopravu, inžinierské ženy práce a podobne. Je teda potrebné použiť aj ďalšie typy eh, pomoci. My sme vypracovali strategický prístup k mm, tejto oblasti. EU e má, EU e e zaujala často veľmi správnu reakciu, ktorá však nebola vždy celkom dobre komunikovaná verejnosti. Toto oznámenie bude iba prvým krokom. Budúci rok komisia predloží legislatívne návrhy na realizáciu odporúčaní obsa- obsiahnutých v tomto nadchádzajúcom oznámení. V tomto smere veľmi úzko spolupracujeme s parlamentom a počítame s vašou pomocou pri predkladaní týchto návrhov, ktoré by mohli zmeniť tieto ambiciozne myšlienky na skutočnosť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, poprosím pani spravodajkyňu. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tejto rozprave a e, rozhodne e, tieto pozmenujúce návrhy budú zohľadnené. Pokiaľ ide o používanie vojenských kapacít ako posledný prostriedok bez toho, že by sa to e, zapájali ideologické aspekty. Myslím si, že je to dobré a Európa musí využiť všetky kapacity, ktoré sú v rámci únie k dispozícii. Keď hovoríme o vojenských kapacitách, tak rozhodne nemáme na mysli zač- začatie vojen v jednotlivých častiach sveta, ale použitie týchto síl v súlade s mandátom, ktorý dostanú. Napriek tomu kolegovia sa môžu samozrejme e, prihlásiť s rôznymi pozmenujúcimi návrhmi, napríklad na vypustenie niektorých z týchto ocekov. Ďakujem aj komisii za jej vystúpenie. Myslím si, že veľmi dobre vystihuje obsah oznámenia, ktoré bude uverejnené pravdepodobne začiatkom budúceho roka. Dôležité je zdôrazniť aj to, že naša žiadosť, e, že žiadosť, aby sa APEC stal spolu v tejto oblasti je veľmi dôležité aj z hľadiska budúcnosti tejto problematiky. Ďakujem, pani Weber. A e, posledný termín na predkladanie Pozmeňujúcich návrhov je e, poludne 7. oktobra a budeme hlasovať 26. oktobra. Ďalším bodom je poskytovanie záruk EÚ EU, Európskej investičnej banke na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie. Pán Pejon je spravodajcom. Ide o veľmi významnú otázku. Samozrejme, parlament má spolurozhodovacie právomoci pre túto oblasť a ide tu o správu Rady múdrych týkajúcu sa úverov poskytnutých e, Európskou investičnou bankou je dôležité posúdiť úlohu EIB e pri vonkajšom financovaní, predovšetkým financovaní rozvojovej spolupráce. Netreba zabúdať na to, že máme Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, ktorej význam bude čoraz väčší a bude veľký aj pre EIP. Samozrejme, pán Pejon, autor stanoviska, nám o tom povie viac. Yeah. Ďakujem, pán predseda. Už ste povedali veľa dôležitých vecí. Je pravdou, že je veľmi dôležité pre výbor, pre zahraničné veci, aby um, konal uh, spolu s výborom pre rozpočet, pretože v rámci tohto mandátu na nasledujúce dva roky je to kľúčová uh, oblasť uh, pre zahraničnú politiku. Po druhé, ako ste už spomenuli, sme v procese spolurozhodovania, takže je potrebné, aby Európsky parlament plne zohrával svoju úlohu spolu s výborom pre rozpočet, výborom pre rozvoj a musíme mať spolu veľmi veľmi silnú e, váhu. E, pri fungovaní Európskej investičnej banky s novými dátami e, je tu nová úvaha. Vy sám ste už spomenuli správu výboru odborníkov roz, ohľadom rozvoja finančných nástrojov Európskej investičnej banky. Veľmi stručne som vám navrhol, budem e, teda e, stručne, budem sa snažiť stručne e, zhrnúť 5 hlavných vecí a to doplnkový mandát vo výške 2 miliard eur pre projekty v boji proti klimatickým zmenám. Po druhé, Jedná sa o zmenu v spôsobu práce EIB, a to nie na regionálnych cieľoch, ale vypracovaním horizontálnych cieľov, ktoré sa nebudú venovať iba jednotlivým e, regionálnym regionom. A to v rámci rozvoja infraštruktúry miestneho súkromného sektora boja proti klimatickým zmenám. Okrem toho, e, tu máme e, spoločný cieľ a vieme, že je to dôležité. E, po tretie, posilnenie vonkajšími poli- posilnenie vonkajších politik EÚ a spolupráca s EIB, ako aj posilnenie EIB pri zdôrazňovaní projektov EÚ. Piatý návrh rozšírenie, predlženie, rozšírenie mandátu o 5 nových krajín Island, Bielorusko, Irak, Kambodža. Ja navrhujem, aby sme podporili tieto zmeny, ktoré sú navrhované komisiou, ale myslím si, že musíme ísť e, pri našich úvahách aj ďalej a pripraviť e, sa a financovať. E- v prvom rade, ak budeme žiadať od EIB aby posilnila našu úlohu, tak budeme žiadať o zvýšenie maximálnych um, hodnôt uh, finančných prostriedkov. Mnoho finančných prostriedkov už bolo využitých a pretože uh, do toho zapájame ďalších um, nových 5 krajín, uh, na obdobie do roku 2013, tak maximálne hodnoty musia byť zvýšené. Taktiež si prajeme, aby EIB zvýšila svoje aktivity eh, v rámci svojich vlastných rizik, pretože na niektoré projekty nie sú potrebné záruky EÚ. Takže musíme to lepšie pretriediť, eh, projekty, ktoré potrebujú záruky a ktoré ich nepotrebujú. A ďalej navrhneme, navrhujeme teda niečo, ako um, 500 miliónov eur venovaných na mikroúvery. Ak je potrebné eh, navýšiť maximálne hodnoty a zameranie sa na eh, jednotlivé aktivity, tak musí dôjsť aj k rozvoju metód EIB, musí dôjsť k lepšiemu hodnoteniu týchto projektov a k hodnoteniu vykonanej práce. Toto podmiení zvýšenie ľudských zdrojov, ktoré budú venované rozvoju EIB. Okrem toho sme systematicky príjmali, pretože sme tu mali množstvo kritík, zo strany občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií. Mali sme sa teda zamerali sme sa na to, aby EIB nevyužívala finančné prostriedky, ktoré by podmienovala, ktoré by podmienovali daňové úniky Takže navrhujeme, aby došlo aj k inštitucionálnemu rozvoju a práve preto budeme prítomní v diskusiách, ktoré sú pred nami, a to racionalizácia finančných prostriedkov s tým, že sa priblížia jednotlivé inštitúcie, napríklad EIB a EBOR. Ďalej, racionalizácia našich nástrojov v oblasti e, rozvoja, vytvorenie platformy Európskej únie pre spoluprácu a pre rozvoj. Toto je návrh, e, ktorý môže mať e, úspech už teraz. Okrem toho, a v rámci toho, čo tu už bolo prijaté, regionalizácia aktivít, hovorili sme o správe, ktorá sa týkala Stredomoria, mali sme tu externých partnerov, a využívanie finančných prostriedkov a EIB. No ako ste už spomenuli, pán predseda, máme tu e, službu pre vonkajšiu činnosť a budeme trvať na našich návrhoch preto, aby e, všetky inštitúcie EÚ sa zapojili do tejto práce, ktorá bude spoluprácou medzi e, komisiou EIB, našim parlamentom a službu pre vonkajšiu činnosť, pretože tu máme e, viacero e, prvkov, ktoré musíme pripomenúť. Ďakujem. E, veľmi pekne ďakujem. Hovorí pán predseda, bolo to veľmi jasné vysvetlenie tohto stanoviska. A teraz odovzdávam slovo tieňovým spravodajcom. Ako prvá prehovorí pani Janaku. Ďakujem, pán predseda. Táto správa, ako aj dve stanoviska našej, nášho výboru sú veľmi zaujímavé. V prvom rade, pretože sa tam spomína služba pre vonkajšiu e, činnosť v rámci zahraničnej politiky Európskej únie, predovšetkým keď sa jedná o rozvoj alebo ochranu záujmov Európskej únie a okrem toho aj preto, pretože prostredníctvom stanoviska výboru e, odborníkov vidíme, že e, či mala táto politika úspech e, v prípade záruk pre tretie krajiny. A ak sa teraz chceme pozrieť na základ e, tejto témy musíme, sa, e, musíme si položiť nasledujúcu otázku, či sú záujmy EÚ e, stále záujmami rozvojových krajín. Nie, toto nie je vždy mm, pravdou. V niektorých prípadoch áno, ale nie vždy. Po druhé, je tu ďalšia otázka, aký je úspech našej rozvojovej politiky vo všeobecnosti, ak sledujeme vývoj situácie, eh, ktorý ja sledujem už od roku 1993, tak môžeme konštatovať, že to nie je úplne jasné, nie je tu žiadna záruka, že rozvojová politika EÚ je úspešná. Samozrejme, eh, fungovala v rámci ekonomických záujmov EÚ a partnerov. Ale môžeme povedať, že táto politika dosiahla stanovené ciele. A samozrejme, výbor pre rozvoj by sa mal zaoberať týmito otázkami. A náš kolega Pejon um, nám tu predstavil um, odôvodnenie, ktoré je relevantné. Ja by som chcela zdôraziť nasledujúcu vec. Pred niekoľkými rokmi sme vo veľkom investovali prostredníctvom lokálnych organizácií, teraz myslím predovšetkým na mimovládne organizácie, malým prostredníctvom malých e, inštitútov pre tretie krajiny. Ale nie som si istá, či tieto organizácie na miestnej úrovni či toto viedlo k úspechu. Som si istá, že mm, vy urobili svoju prácu, ale či to malo úspech, e, to neviem. Takže musíme dávať e, pozor, keď budeme investovať do men, teda pre menších partnerov je to dôležité v boji proti chudobe, ale musíme eh, dávať naozaj pozor. A vítame správu nášho kolegu, ale chcela by som sa vrátiť k jednému bodu, eh, čo sa týka dôvodovej eh, správy. Neviem, či zdôrazňujeme otázky, o ktorých som tu hovorila. či naozaj zdôrazňujeme hlavnú úlohu EIB a jej kapacitu spolupracovať s eh, vonkajšou eh, službou pre vonkajšiu činnosť. je tu nejaký eh, systém kontroly nášho výboru alebo výboru pre rozvoj. Ďakujem. Ďakujem. Pani Dženaku. Pani Atal. Veľmi pekne ďakujem. Pán predseda, Myslím si, že je dôležité pochopiť e, rozmery financovania zo strany Európskej investičnej banky. Tieto boli ešte pred dvoma rokmi vyššie než financovanie zo strany Svetovej banky a geografický rozsah financovania Svetovej banky je celý svet. Takže my si musíme teraz položiť otázku, ako zvýšiť efektívnosť a a e, súlad Európskej investičnej banky s celkovými cieľmi politiky. Súhlasím s tým, že jedným z prvých cieľov je zvýšiť a posilniť úlohu rozvoja tejto inštitúcii, úlohu e, podpory rozvoja touto inštitúciou na rozdiel od úlohy zvyšovania jej rentabilnosti. Preto ďakujem komisii za to, aby zdôraznila e, Ďakujem za to, že zdôraznila rozvojový rozmer tohto e, projektu, ale skôr, než sa posilňa e, financie prostredníctvom EIB, musíme posúdiť mechanizmus, toho, ako sa zabezpečuje súlad medzi činnosťou banky a celkovými cieľmi EÚ. Mimovládne organizácie sa usilovne snažia zvýšiť transparentnosť EIB. Minulý týždeň som mala možnosť rozprávať sa s európskym e, ombudsmanom, pánom Nikiforosom Diamandorom a spýtala som sa ho, ako by bolo možné posilniť právo európskych občanov, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa tretich krajín. Povedal, že keď hovorí o IB, vždy hovorí aj o potrebe posilniť prístup občanov k informáciám o veľkých projektoch financovaných EIB. Bola by som veľmi rada, keby Európsky parlament a tento výbor podporil ombudsmana v tejto dôležitej veci. Takisto je potrebné pochopiť, že niektoré veľké projekty môžu mať závažné environmentálne dôsledky, ktoré je potrebné posúdiť, ale zároveň majú a aj e, dôsledky pre, pre miestne konflikty, ktoré takisto treba posúdiť skôr, než sa urobí konečné rozhodnutie. Skôr, než sa rozhodneme o zvýšení e, finančných prostriedkov, e, verím, že výbor zdôrazní potrebu súladu s celkovými cieľmi EÚ. Je tu aj viac ďalších vecí, ktoré treba prediskutovať v súvislosti s celkovou politikou. Napríklad, či podporíme myšlienku, aby medzi príjimateľské krajiny bolo zaradené aj Bielorusko. Napriek tomu, že sme nevideli žiadne signály toho, že by e, sa zlepšili ľudské práva či demokratický štandard v tejto krajine, e, ku ktorým vyzýva EÚ a hoci e, spravodajca o 500 miliónoch e, eur pre mikropožičky je vynikajúca. E, myslím si, že je potrebné, aby sme vytvorili také prostredie, ktoré by nás ubezpečilo, že týchto 500 miliónov sa využije skutočne na tie ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Ďakujem. La parola kolega Hunt. Slovo má pán kolega Huntis. Ďakujem, pán predseda. Stanovisko našej skupiny je nasledovné. Náš kolega vypracoval veľmi eh, detailnú správu a ďakujeme mu. V každom prípade by som vám však chcel povedať, že naša strana sa zaujíma predovšetkým o eh, tri veci. V prvom rade eh, vzťah medzi týmto dokumentom a jeho e, predstavením, čiže medzi financovaním EIB a, a ciele politiky EÚ. Toto sú dôležité veci, o ktorých sme tu už hovorili. Viete, že e, naša skupina e, nepríjma Eh, tendenciu eh, európskej eh, pomoci a, a práve preto kritéria a, a akčný rámec EIB spôsobuje, že máme tu určité rezervy a práve preto predložíme pozmenujúce návrhy, aby sme preorientovali trochu analýzu Cieľom zahraničnej politiky tak tieto ciele nie sú vždy kompatibilné s samotnými cieľmi krajín, ktorým chceme pomôcť. EIB chce rozvinúť niektoré nástroje v špecifickom sociálnom kontexte, avšak bohužiaľ často Sociálne problémy e, spôsobujú napätie a EIB to nezmierňuje. A ďalší bod, e, ktorý vzbudzuje obavy, je prepojenie medzi investíciami EIB a vonkajšou činnosťou. Toto sme už taktiež viackrát spomenuli. A spravodajca hovorí o tom, že služba pre vonkajšiu činnosť by sa mala zúčastniť prípravných prác. Ale e, viete, vážení kolegovia, pán predseda, naša skupina je e, rezervovaná, čo sa týka úlohy tohto orgánu, o to viac, že je jasné, že existujú e, strategické nástroje, ktoré sú spochybnené, takže Môžeme si klásť e, otázku, či takýto spôsob e, činnosti, činnosť e, tejto služby, o ktorom máme pochybnosti, či to potom nemôže spôsobiť škody aj ďalej. Myslíme si, že Európsky parlament by sa mal viac zaangažovať, nemali by sme sa uspokojiť iba s príjmaním informácií, ale mali by sme sa zapojiť aj do riadenia. Súhlasíme s niektorými pozmeňujúcimi návrhmi, ako napríklad zvýšenia maximálnej hodnoty financovania pre zaangažovanie sa. Taktiež súhlasíme s tým, že čo sa týka záruk, tak mali by sme vyčleniť vylúčiť všetky aktivity, ktoré by mohli viesť k daňovým únikom. Toto je úplne jasné. Daňové úniky musia byť e, úplne odstránené. Ak sa teda jedná o cezhraničné daňové úniky, to neprichádza do úvahy. Okrem toho, opakujem, naša skupina ešte predloží ďalšie pozmenujúce návrhy Predovšetkým, čo sa týka financovania na e, znižovanie dôsledku klimatických zmien. Ďakujem. Ďakujem. Pán Salavrakos. Ďakujem, pán predseda. Osobne si myslím, že ekonomická situácia v Európe, ako aj všade inde na svete, mm, má svoju e, váhu v, e, v medzinárodných organizáciách, ak e, finančná inštitúcia nemôže zodpovedať na takéto potreby, tak nemôžeme tento orgán, túto inštitúciu považovať za niečo, čo prináša úžitok. Ja súhlasím s správou nášho kolegu Pejona. To znamená, čo sa týka zvýšenia finančných prostriedkov, ale neviem, či toto bude zodpovedať ozajstným potrebám týchto konkrétnych krajín a ľudí, v ktorý, ktorí v nich žijú. Samozrejme, so zárukou EIB zvýši to viditeľnosť Európskej únie. A ak zvýšime náš vplyv v týchto regiónoch, bude potrebné, aby činnosť Európskej únie bola účinná. Ja si myslím, že dôjde k plýtvaniu peňazí bez akýchkoľvek výsledkov, takže čo musíme urobiť? keď e, tu máme veľké problémy, či už v Belgicku alebo v Dánsku, či to je v Grécku, v Taliansku alebo niekde inde, či to je v Nemecku. Ak tu máme takúto situáciu, tak zvýšenie finančných e, prostriedkov to naozaj neviem v, práve v situácii, kedy ostatné e, krajiny škrtajú prostriedky. Nebude sa jednať o, naozaj o plitvanie peňazí v tretich krajinách a, a okrem toho to neprinesie žiadne výsledky. Takže mali by sme sa pozrieť na to, ako je možné zvýšiť účasť malých a stredných podnikov, ktorých zastihla kríza v rámci EÚ prostredníctvom EBORu alebo EIB a znížiť to v prospech rozvojových krajín. Ďakujem. Ešte skôr, ako odovzdám slovo zástupcovi komisie a zástupcovi EIB a potom následne pánovi Pejonovi Pripomínam, že konečný termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 7. október o 12. Ak si už nikto nepraje ujať sa slova, tak pán Kazony, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať eh, pánovi Pejanovi za jeho veľmi eh, správnu správu, ktorá obsahuje celý rad návrhov a chcem sa poďakovať pánovi Pejanovi, ako aj ďalším, že vo všeobecnosti podporujú návrh komisie. Chcel by som začať finančnými aspektmi pozmeňujúcich návrhov, ktoré predkladá pán Pijon. Eh, súhlasím s ním, pokiaľ ide o zmenu zamerania e, sum e, a, zamerania záruk. E, komisia skutočne súhlasí s tým, že je potrebné, aby EIB vychádzala z vlastnej súvahy pri hodnotení rizikovosti operácií. Pokiaľ ide o výšku stropu, je potrebné posúdiť aj to, aký dopad to bude mať pre rozpočet um, EÚ a ako sa to prelie do ďalšieho finančného výhľadu. K návrhu pána Pejona týkal uh, týkajúcom sa možnosti uh, použiť uh, Uh, nejaké finančné toky, to je v súlade s um, našimi predstavami o tom, ako uh, by sa malo postupovať. K otázkám mikroúverov. Pokiaľ by nový mandát predstavoval zníženie existujúcich stropov, lebo my vieme, že rada nie je ochotná tieto stropy navýšiť, tak pravdepodobne by sme podali výhradu k tomuto novému e, mandátu, ale pokiaľ ide o rozvoj súkromného sektora, tak mala by tu byť aj takáto možnosť navýšenia e, prostriedkov na mikrouvery. K otázke inštitúcií myslím si, že skutočne platí, že v rámci ďalšieho finančného výhľadu by sme mali eh, použiť tento proces reflexie aj v súčinnosti s parlamentom, ale boli by sme veľmi radi, keby sa napríklad v otázkach subsidiarity alebo rôznych modalit eh, tieto veci jasne vymedzili v mandáte, aby sa eh, to nejak negatívne neodrazilo na budúcich diskusiách o tejto téme. Ďakujem. Ďakujem vám za vaše vystúpenie. Slovo má pán Dominik de Crayon. um... Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som sa chcel poďakovať tomuto výboru za tento zaujímavý návrh týkajúci sa Európskej investičnej banky. Banka to pochopiteľne veľmi víta pretože my plne podporujeme návrh komisie. Chcel by som však úvodom povedať, že všetky naše aktivity mimo Európskej únie sú uh, určené, sú, sú uh, Ehm, vypracované tak, aby sa podporili ehm, aktivity EÚ. Toto je cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť a skutočno, že sme tu, je, že predseda Nestad sa dnes stretáva so spravdajcami piatich parlamentných výborov s cieľom ehm, diskutovať o návrhu a pokračovať dialogu s parlamentom a podpore implementácie politik EÚ. Tu treba povedať, že máme veľmi úzky vzťah nielen s komisiou, parlamentom a radov, ale aj s dvorom auditorom, ktorý má e, prístup k našim informáciám a tak e, tiež s európskym ombudsmanom. Tu máme podrobnú dohodu, e, ktorá umožňuje ombudsmanovi prístup k operáciám EIB a tento režim doteraz úspešne fungoval. Čiže toľko to k prvému bodu. My aktívne vystupujeme mimo EÚ s cieľom podporovať politiku EÚ a službu pre vonkajšiu činnosť. E, ten druhý bod sa týka rozvoja našej spolupráce. Zdá sa, že konsenzus sa postupne buduje a nesmieme e, si predstavať, že EI by sa mala už dnes stať rozvojovou bankou. Je skôr potrebné posilniť rozvojový charakter operácií EIB. Podľa mňa je toto pragmatické riešenie, ktoré chceme presadzovať a vašu pozornosť by sme chceli umriatiť na, upriamiť na skutočnosť, že EIB e, je veľmi racionálna inštitúcia, má veľmi málo pracovníkov a že rozvojový aspekt našich operácií si vyžiada posilnenie stavu pracovníkov a takisto E, ďalší pracovníci, respektíve ďalšie granty budú potrebné aj e, pre posilnenie dimenzie boja proti chudobe, pretože v týchto chudobných krajinách nemôžeme fungovať za trhových podmienok. A pokiaľ ide o sumy a stropy, e, tu určite naražame na ťažkosti súvisiace s tým, že reagovanie na požiadavky Rady a parlamentu e, pre banku znamenajú, že banka musí e, v reakcii na krízy vopred vyčleniť nejaké sumy a to viedlo k mm, rastúcemu k e, narastaniu týchto stropov v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, čiže je tu istá medzera, neviem ako ju vyplniť, ale chcel by som podporiť jednu z myšlienok pán spravodajca, ako aj viacerí ďalší poslanci, že by sme mali pozrieť na niekoľko ďalších oblastí, napríklad pokiaľ pokiaľ ide o zvýšenie podielu nových krajín alebo použenie replows e, nejakého opätovného toku e, pre financovanie operácií. A po tretie, to je flexibilita medzi jednotlivými regiónmi v prípade, že niektorý región nemá dostatok prostriedkov, zatiaľ čo iný ich nevyužíva v plnej výške. To by som chcel e, v krátkosti zdôrazniť e, skutočnosť, že pokiaľ ide o Európske finančné centrum, EIB sa ujala ústrednej úlohy, ako to uznala aj rada ECOPIN a e, sme v tomto smere pred niektorými ďalšími finančnými inštitúciami, čo vytvára isté ťažkosti, pretože príjimateľské krajiny môžu sa usilovať získať prostriedky prostriedky aj od iných zdrojov, ktoré nimi nespájajú také prísne podmienky. A teraz, e, pokiaľ ide o inštitucionálne otázky, tieto sú zložité a bolo by snad dobre, keby sme sa ich nesnažili riešiť e, teraz v etape e, hodnotenia v strede obdobia. Možno by sa tak malo stať neskôr, ale dovtedy sme pripravení budovať platformy pre spoluprácu, ako to navrhuje váš spravodajca, to znamená spoluprácu s ďalšími štátnymi finančnými inštitúciami. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Ďakujem, pán predseda. A prepáčte, že vystupujem až teraz. V prvom rade by som sa chcel poďakovať eh, spravodajcovi za návrh správy. Ako ste správne poznamenali, 10 úverov EIB financujú projekty v tretich krajinách, ktoré sú spojené s Európskou úniou, takže táto vonkajšia dimenzia je veľmi dôležitá. To je pravdou. Mali by sme zdôrazňovať taktiež e, financovanie Európskej únie, ale Myslím si, že by sme mali byť veľmi opatrní, čo sa týka využívania fondov EIB v rámci zahraničnej politiky. Myslím si, že by tu mala byť e, dobrá koordinácia medzi zástupcami a medzi príjemcami. Máme tu predvstupové programy, ďalej máme tu dohody s, Strednou Áziou, Latinskou Amerikou, Indiou, Čínou a tak ďalej. Takže, pán predseda, myslím si, že by sme mali byť naozaj e, veľmi obozretní. Pri vypracovaní tohto mandátu mali by sme e, sa e, zamerať aj na novú, nové finančné výhľady Európskej únie. Nemali by sme zabúdať na geografické oblasti. Toto všetko si musíme prejsť a musí to splňať naše záväzky. Toľko k mojim pripomienkam. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Salafranka. A ešte skôr, ako odovzdám e, slovo nášmu kolegovi Pejonovi, e, chcel by som vám zablahoželať za túto správu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem všetkým. V prvom rade, e, čo sa týka opatrnosti, tak eh, myslím si, že toto je v súlade eh, s tým, čo sme tu povedali, pretože táto eh, vec je naozaj veľmi zložitá. Toto by sme možno mohli zdôrazniť v našej správe. V prvom rade je položiť si dôležité položiť si otázku, aký je náš cieľ. Pretože na jednej strane máme rozvojovú pomoc, rozvojovú politiku a to pre eh, chudobné krajiny a zároveň záujmy EÚ na územiach, kde máme konkurentov a eh, tu nesmieme byť naivní a prísť o naše mm, intervenčné nástroje. Samozrejme, toto môže viesť k e, súladu, ale mm, niekedy to môže byť problém. Takže mali by sme zodpovedať e, na to, čo sme si stanovili ako e, ciele a v rámci finančného postavenia EÚ v rozvojovom svete. Máme tu krajiny, ktoré sú našimi konkurentmi. S týmto súhlasím. Taktiež, e, čo sa týka otázky, či sú naše rozvojové politiky oprávnené, predovšetkým čo sa týka e, Blízkeho východu, pretože často mm, nie sme viditeľní a často a, e, nedôjde k naplneniu cieľov. Takže naozaj musíme si klásť otázky, Nezabúdame na to. A samozrejme, a pani Otala, čo sa týka transparentnosti, tak toto musí byť mm, stále. Myslím si, že už to je súčasťou koordinácie EIB, v rámci komunikácie ohľadom týchto operácií a my v Európskom parlamente e, žiadame ešte viac. Čo sa týka mikroúverov, nejedná sa iba o pridávanie ďalších finančných prostriedkov ani e, o zvyšovanie e, v súvislosti s novými piatimi krajinami, ale o účinnejší, účinnejší spôsob práce medzi, práce medzi komisiou a EIB nie som eh, za to, aby do toho eh, parlament zásahoval, ale aby plnil svoju eh, prácu. Máme tu výbor ale Myslím si, že sme došli ku eh, konsenzu. Máme tu ďalšie dve miliardy v boji proti klimatickým zmenám. No a to všetko, čo ste tu spomenuli, pani Atala, pani Janakis, myslím si, že je to správne. Chcel by som na záver zodpovedať pani Sal- pánovi Salamakosovi. Je potrebné, aby sme naozaj dávali pozor, pretože pri finančných ťažkostiach, s ktorými sa stretávame v členských krajinách EÚ, nás nevedú k tomu, aby sme obmedzovali našu zahraničnú politiku, pretože nástroj nášho ekonomického rozvoja je nielen vo vnútri EÚ, ale aj e, von, vonku, mimo EÚ. A keby sme sa zamerali iba na seba samých, e, tak by sme spravili veľkú chybu. Mali eh, by sme sa zamerať na to, aby sme neodišli z území, kde môže dôjsť k rozvoju, k rastu v rámci boja proti chudobe. Hovorili ste aj o vzdelávaní. Toto je naozaj účinný nástroj pre rozvoj našich hodnot, ako aj pre ekonomický rozvoj. ďakujem, už sa nikto nehlási o slovo, takže prejdeme k poslednému bodu. Návrh správy nášho kolegu Beldera a postoj EÚ k Iránu. Vážení kolegovia, situácia v Iráne je znepokojujúca, či už na vnútornej úrovni, ako aj čo sa týka jadrovej energie. Samozrejme bolo vyvinuté úsilie zo strany medzinárodného spoločenstva, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko na jednej strane, na druhej strane USA, Rusko, Čína. V roku 1920 došlo k vypracovaniu rezolúcie OSN ktorej sa hovorí o sankciách voči Iránu a zo strany Japonska, USA a EÚ. Teraz tu máme návrh zákona pána Beldera, ktorý nadvezuje na to, čo som tu teraz e, spomenul. Nachádzame sa vo e, veľmi e, citlivej situácie, je to citlivá téma. Európsky parlament sa zaoberá vzťahmi s Iránom a naši kolegovia mm, mm, mal navštíviť Irán v januári, avšak delegácia bola zrušená iránskymi orgánmi a návšteva je naplánovaná na tento mesiac, avšak sú tu opäť pochybnosti. Takže odovzdávam slovo kolegovi Belderovi. Myslíš? No. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, aj milí kolegovia. Po dobe intenzívneho štúdia by som vás chcel teraz veľmi stručne informovať o výsledkoch mojho štúdia. Naozaj som musel polovicu textu vyškrtať. aby som vás mohol dostatočne hutne informovať o vzťahoch medzi EÚ a Iránom. Celú časť som rozdelil na štyri kapitoly. Jedna časť je vnútorná situácia, potom je tu oblasť ľudských práv, potom otázka jadrového programu a nakoniec externé vzťahy Iránu. Takže teraz k vnútornej situácii. Je úplne jasné, že iránska vláda stojí pred mnohými náročnými problémami a výzvami, prebieha aj mocenský boj medzi rivali, rivalmi politickými stranami v samotnom Iráne. Veľmi náročná socioekonomická situácia je základom všetkého a prispieva k ďalšiemu zhoršovaniu situácie, takže aj obyvatelia sú už netrpezliví. Tá celková situácia nie je závidenia hodná ale režim e, je za ňu v plnej miere zodpovedný. Po víťazstve v prezidentských voľbách prezident Ahmedinejad vsadil všetko na islamské revolučné gardy, aby E, potlačil revolučné hnutie. V tejto súvislosti chcem poukázať aj na film Zelená vlna, ktorý to všetko veľmi názorne zobrazuje. Treba to vidieť aj v súvislosti s hospodárskymi záujmami. Islamská revolučná garda sa vyvíja vlastne smerom e, štátu v štáte. Toto hnutie po e, volebných výsledkoch prišlo s otázkou, kde zostal môj hlas. A teraz by sme sa mohli spýtať, že kde sú moje peniaze za ropu. A potom je tu ešte otázka ľudských práv, kde dochádza k hrubým porušeniam ľudských práv. Povedal by som nasledovné. Žiadame, aby komisia a rada predložili Iránu konkrétny zoznam porušovaní ľudských práv a chceme, aby žiadali skutočné vyšetrovanie zatknutí, ktoré sa uskutočnili po druhé, treba vyvíjať tlak na iránske orgány, aby sa konečne umožnilo vypočutie, respektíve umožnila práca rôznych osobitných e, plnomocnícov, vyslancov OSN v Iráne. Ďalšia oblasť je, aby iránske mimovládne organizácie a ľudskoprávni aktivisti boli podporovaní. Štvrté odporúčanie veľká podpora základného práva na náboženskú slobodu a potom pri oficiálnych návštevách v Iráne by sa mali pripraviť oficiálne zoznamy obetí, e, ktorých došlo k porušeniu ľudských práv. Ďalej treba žiadať prepustenie politických väzňov. Tu treba taktiež prísť s veľmi konkrétnymi zoznamami. Veľmi dôležité je, aby sme žiadali konkrétne veci. Okrem toho by sa mala podporiť aj E, iránska blokosféra, ktorá, blogosféra, ktorá dosiahla veľa po tých tragických udalistiach v júni minulého roka. Ďalšie body sú kontakty medzi poslancami našeho a iránskeho parlamentu, ktoré by mali vychádzať zo snahy o zlepšenie ľudskoprávnej situácie. Potom sa dostávame k problematike jadrovej energie. Musíme skonštatovať, že Irán bráni výkonu činnosti e, agentúry pre atomovú energiu. Táto nemôže vykonávať svoju dozornú funkciu a e, preto podporujeme politiku rady dosiahnuť vyjednanú pozíciu a súčasne žiadať e, dodržanie a uplatňovanie záverov Rady z 26. júna 2010. A e, okrem toho Rada a komisia musia zosúľadiť svoju politiku s politikou USA, teraz vonkajšie vzťahy. Irán ohrozuje stabilitu Blízkeho východu. Určite predstavuje destabilizačný vplyv. Veľmi pozoruhodné je sledovať vývoj vzťahov medzi Iránom a Tureckom to je niečo, na, čo nesmieme stratiť zo zretela. A potom rada a komisia e, musia podľa toho vyvíjať tlak na po, e, Turecko. Okrem toho žiadame všetkých, ktorí, pra, e, ktorí to môžu, aby podporili stratégiu Rady, parlamentu a komisie voči Iránu. A ďalej Chcem, aby sa hovorilo aj o výzve Iránu vymazať zo povrchu zeme štát Izrael. Musíme konštatovať, že tu existuje takáto stratégia, ktorá smeruje k odlegitimovaniu Izraelu a voči tomu musíme rázne vystúpiť. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu e, pozornosť. Ďakujem, pán Belner. predsednička delegácie z, presťahy s Iránom. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za správu pána Beldera. Musím ale povedať, že písomnú správu sme dostali až včera popoludní preto môžem zatiaľ urobiť len pripomienky a prosím, pamätajte aj na to, že stanovenie lehoty pre pozmeňovacie návrhy je 12. október, takže je to veľmi tesné. Je to naša prvá veľká práca k Iránu a určite teda potrebujeme k tomu diskusiu a preto by to mala byť veľmi dobre vypracovaná, dobre vypracovaný materiál. Ja považujem členenie správy za veľmi zmysluplné tam, kde sa hovorí o úlohe Iránu v regióne, by som chcela poprosiť, aby sa poukázalo nielen na negatívne aspekty a zahranično-politické hrozby vyplývajúce z Iránu, ale prosím, aby sa aj poukázalo na to, že EÚ e, musí spolupracovať s Iránom, keď ide o situáciu v Afganistane a Iraku. Taktiež mi je dôležité, aby sa tu v tomto návrhu poukázalo na potrebu komplexnej iránskej politiky EÚ. To znamená, že nepotrebujeme len jednotné, jednotlivé aspekty, ale dôležité je, aby sa spojili. Samozrejme, medzinárodná politika je ovplyvnená aj vzťahom e, USA k Iránu článok 23 platí a tá súčasná vláda USA tu momentálne vychádza zo snahy nájsť politické riešenia, ale jednoducho podľa mňa treba povedať zdôraznejšie, že my máme vlastnú politiku EÚ voči Iránu, ktorú konzultujeme a zrejme zosúľadujeme z USA. V tejto súvislosti by som aj privítala, ak by sme poukazovali nielen na neúspešné rokovania v jadrovej otázke medzi Brazíliou a Tureckom. Tam došlo k nepriatiu z obsahových dôvodov. Ja by som tu hovorila pozitívnejšie a síce o diplomatickej úlohe Turecka v záujme EÚ a že takto sa dokážeme posilniť a nájsť politické riešenie. K jednotlivým aspektom chcem poprosiť o pochopenie, že k ľudskoprávnej oblasti sa vyjadrím až písomne. A chcem povedať, že minulý rok alebo od začiatku tohto legislatívneho obdobia sme prijali tri uznesenia k Iránu a tie jednotlivé požiadavky by nemali E, sa dostať za požiadavky týchto uznesení. Napríklad je tu tá dlhodobá požiadavka bezjadrovej oblasti, pardon, oblasti bezjadrových zbraní v tomto regióne. Pokiaľ ide o sankcie, tak tu chcem doplniť, že je dôležité, aby EÚ a komisia pravidelne informovali formálne formou správ. Mali sme aj zasadnutie iránskej delegácie k dopadu sankcií, to sa konalo prednedávnom, bolo to veľmi konkrétne, veľmi dobré a možno by sme mohli do správy uviesť, že dostávame pravidelne správu komisie, E, zosúladenú so, sankč- so stanoviskom sankčného výboru OSN, aby sa zistilo, či sankcie dosahujú svoj cieľ, a to je zrokovanie a výsledky rokovaní v jadrovej oblasti. Nesúhlasím s návrhom v bode 14 kde sa hovorí o iránskej delegácii a o podmienení E, jej ciest pretože to je nerovnaké zaobchádzanie s ostatnými delegáciami, keď tu povieme, že môžete cestovať len vtedy, keď dojde ku konkrétnym zmenám v konkrétnych prípadoch ľudskoprávneho porušenia. Obsahovo je to žiaduce, ale predstavuje to nerovnaké zaobchádzanie za, malo by to dopad na Čínu, Afganistan, Irak alebo USA, kde majú trest smrti, takže tam by sme nemohli potom tiež cestovať. Takže toto nie je správne formulované. A na záver by som chcela povedať, že, a pán Belder to na začiatku povedal, že ľudskoprávna situácia a situácia politickej opozície občianskej spoločnosti v Iráne sa stále zhoršuje Nedošlo tu vôbec k žiadnym e, významným zlepšeniam a táto vnútorná situácia je situácia, za ktorú nesie zodpovednosť vláda. Musíme však rozlišovať a pochopiť, že medzi Iránčanmi je mnoho tých, ktorí trpia počas tejto vlády a preto si myslím, že by bolo dobre, keby sa v správe uh, E, ocenila situácia krajiny, ktorá nie je totožná so súčasnou vládou a ocenil jej kultúru a históriu, pretože by to bolo takto vyváženejšie. Takže áno, treba odsúdiť porušovania ľudských práv a demokratických slobod v jadrovom programe, význam regionálnej politike a povedzme ten negatívny dopad Iránu na región, ale súčasne treba snáď povedať, že toto všetko e, je e, zodpovednosťou vlády a že obyvateľstvo nesie v sebe samozrejme aj iný potenciál. Ďakujem. Skôr, než odozdám slovo pani kolegyne Munez, Chcel by som spresniť, že posledný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov sa posunul na 19. oktobra do 6. hodiny večer. Ja som to už povedala včera, ale možno si to všetci nezaznamenali, čiže 18 hodín večer 19. oktobra. Teraz pani Muniz, ďakujem pán predseda. Potom, ako sa uh, príjme uh, prijali uznesenia o rôznych aspektoch e, zahraničnej politiky. Len tento rok boli prijaté tri. Potom, ako sa konali rôzne semináre a štúdia týkajúce sa, štúdie týkajúce sa Iránu a úlohy, ktorú Irán vo svojom regióne zohráva v strategickej, politickej a inej oblasti. V tomto momente je potrebné, aby Európsky parlament vytvoril jasný rámec rámec pre kroky, ktoré by mala Európska únia zaujať vo vzťahu k Iránu a nemôžeme si dovoliť nevyužiť túto príležitosť. E, musíme vydať e, správu, ktorá nadvezuje na to, čo sa tu už urobilo. Musíme poznať to, čo sa už urobilo a musíme k tomu pristupovať veľmi zodpovedne. Pán Belder vypracoval návrh správy, ktorá obsahuje celý rad nedostatkov, e, najmä pokiaľ ide o, o obsah, e, pretože štruktúra je viac menej v poriadku. K takej veci, ako je otázka ľudských práv, musím povedať, že sa tu nehovorí dosť o ženách, o prenasledovaní homosexuálov, o treste smrti, o prenasledovaní obhajcov ľudských práv, o využívanie nástrojov na ochranu ľudských práv zo strany EÚ. Obmedzujeme sa väčšinou na um, otázku prenasledovania náboženských menšín. Myslím si, že nie je možné, aby sme v časti venovanej ľudským právam nehovorili aj o ďalších aspektoch, ktoré sú také dôležité. A teraz k jadrovému programu. Tu sa neodkazuje na posledné udalosti, to znamená na ponuku Turecka a Brazílie a nehovorí sa tu ani o možných dôsledkoch tohto nového scenára. Zahraničné vzťahy sú na druhej strane príliš zamerané na Izrael. Moja skupina rozhodne nesúhlasí s týmto zameraním na Turecko. Myslím si, že úloha Turecka ako tu bolo povedané, je veľmi dôležitá, je to relevantný aktér a musíme prihliadať na jeho stanovisko a na jeho dobrý vzťah s Iránom. E, Irán by sa mal presedzovať predovšetkým ako prvok, ktorý zvyšuje stabilitu v tomto regióne namiesto toho, aby ju znižoval. Uh, a tu treba uviesť aj úlohu Iránu, pokiaľ ide o Strednú Áziu a Afganistan. Po konflikte s Talibanom Irán zohral v Afganistane rozhodujúcu úlohu a podľa mňa tu chýba jeden odsek v rámci štruktúry, ktorá je síce dobrá, ale nie je úplná. Chýba tu odsek obsahujúci návrhy e, súvisiace so vzťahom k Iránom. To by bolo dobre. Uvediem niekoľko príkladov, príkladov hovoriť o migračnej politike, e, v Iráne, e, alebo napríklad v Turecku máme 6 tisíc iránskych utečencov, ktorí čakajú na to, že ich príjme Európska únia. Myslíme si, že v tomto smere by sme mohli hovoriť aj o niektorých iniciatívach EÚ na riešenie situácie týchto utečencov. Súhlasím aj s tým, že bod 14 nie je priateľný, pretože navštevy tohto parlamentu sú podmienené zlepšením situácie v oblasti ľudských práv my musíme využívať všetky možnosti e, dialogu s iránskymi úradmi myslím si, že je to dôležité a nemali by sme návštevy podmienovať eh, vnútornými zmenami, ktoré sa zdajú byť nepravdepodobné. A pokiaľ ide o opis vnútroštátnej situácie, ako ho uvádza pán Belder, myslím si, že je to veľmi schematický e, opis, pretože sa tu hovorí len o revolúcii a o tých, čo ju podporujú. Ale Irán je krajina, ktorá je veľmi zložitá a mali by sme hovoriť konkrétne aj o ďalších aktéroch, ak chceme opísať vnútornú situáciu v Iráne. Sú tu aj ďalšie body, ktoré sú priateľné a chválihodné, ale my by sme si želali začleniť aj ďalšie veci, napríklad oc 8, ktorý hovorí o blogeroch a ich ochrane je veľmi dobrý, ale my už sme v tomto parlamente žiadali, aby európske podniky, ktoré poskytujú služby v oblasti komunikačných technológií, nevyvážali technológie s dvojakým použitím, ktoré by sa mohli použiť v Iráne na potlačenie slobody pri využívaní siete. Ocek 12 hovorí, o osobitných spravodajcoch OSN v oblasti Iránu. Požiadali sme, aby tu bol iba jeden takýto vystraniec OSN či spravodajca OSN, ktorý bude mať mandát pre všetky otázky súvisiace s Iránom. Tento systém existuje od roku 2002, mohli by sme sa k nemu vrátiť. Mali by sme nadviazať to, čo sa už udialo v tomto parlamente, čiže doplniť všetky tie odseky a správu vyvážiť s tým, že sa zameria viac na ľudské práva a neobmedzi sa len na prenasledovanie náboženských menšín, ale rozšíri sa aj o ďalšie otázky, ktoré sú veľmi dôležité. To sú otázky dodržiavania ľudských práv v Iráne. Pokiaľ ide o sankcie, a o tom hovoril parlament aj vo svojom poslednom uznesení, mali by sa uplatňovať sankcie proti tým, čo konkrétne porušujú ľudské práva. Nedávno to urobila americká strana, to znamená USA a myslím si, že aj toto by malo byť obsiahnuté v našej správe. Uh, preto si myslím, pán predseda, že správu je potrebné zásadným spôsobom e, zlepšiť a preto som rada, že bola predlžená lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov a preto ďakujem pánovi Bernerovi za jeho správu. Ďakujem. Slavom pán Galer z EPP, e, ďalší tieňový spravodajca. Ďakujem veľmi pekne za túto správu. Kolegovia, ktorí tu predo mnou hovorili, už povedali, že tá štruktúra je správna, že sú to správne tematické oblasti, ktoré sa tu rozoberajú. Bolo tu uvedených aj niekoľko poznámok na témy, o ktorých som aj ja chcel hovoriť, takže to už neurobím. Chcem povedať, a teraz idem systematicky cez správu, že ten vzťah ocekov, odrážok, by sa mal prepracovať tak, aby sme mali viac odsekov a menej odrážok. Ja si myslím, že sú veci, ktoré sa často dajú zlúčiť a netreba tu každé jednotlivé vyhlásenie pani Eštonovej podrobne uvádzať. Pokiaľ ide o oblasť e, vnútornej politiky, aj o tom sa tu už čiastočne hovorilo. A treba tu podľa mňa menovať hlavných aktérov, aby to bolo zrozumiteľné. Zvonku je veľmi ťažké pochopiť, ako, ide, ako idú informačné toky a ako sa postupuje pri rozhodovaní. Ale samozrejme, že tu treba spomenúť tú úlohu justície, rady dozorcov, zhromaždenia expertov a parlament. Keď sa tu tie inštitúcie nespomenú, tak si myslím, že potom tu sa nepovedalo dosť k vnútropolitickej situácii. Európska únia je tu spomínaná v kontexte svojich individuálnych politik s Iránom. Napríklad je tu spomenutá otázka kontroly drog, spomína sa tu humanitná pomoc, utečinci. A tu všade existuje spolupráca, to by bolo treba spomenúť. My ako parlament sme hlasovali za to, že Euronews sa budú vysielať aj vo Farzi, aby boli dostupnejšie aj v Iráne. Ja si myslím, že to by bolo vhodné tu spomenúť. Pokiaľ ide o oblasť ľudských práv, tak to, čo sa tam spomína, považujem za správne, ale som aj toho názoru, ktorý tu povedali už kolegovia, že porušovanie ľudských práv v iných e, spoločenských kruhoch treba spomenúť. Napríklad treba tu hovoriť o ženách, o menšinách a treba tu hovoriť aj o treste smrti. Avšak mali by sme byť aj konkrétnejší, pokiaľ ide o Bahaj, a spomenúť o e, e, augustový rozsudok proti správnej rade vedúcich predstav, teda proti tejto predstaviteľom Bahajn a ich odsudeniu na 20 rokov, to by sme mali tu nás spomenúť a nemali by sme otázku kongregácie Bahaj nehať len tak. Pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, tak si myslím, že je správne, aby sme tu jasne povedali, že tu nejde len o tú spoluprácu medzi EÚ a USA, to vzájomné zosúľaďovanie sa, ale ja si myslím, že je dôležité aj na globálnej e, úrovni jasne treba povedať, že celé, celý svet je proti jeho nukleárnemu programu a je dôležité, aby Bezpečnostná rada zostala jednotná. Ja tu vidím určité nebezpečie, ale jednoducho je tu ten argument, teda vidím nebezpečie, že aby tá rada zostala jednotná, ale treba jednoznačne stále hovoriť, že Bezpečnostná rada je proti vášmu programu a to je bod, ktorý by sme mali silne využiť a tieto snahy by sme mali aj naďalej E, podporiť, pokiaľ ide o túto otázku. Jedna z kolegyň tu kritizovala, že kolega Belder tu kritizoval Turecko v bode 22, ale ja podporujem bod 22. Ja to považujem za zvláštne, keď sa tu po, e, e, keď sa pozerám na to, ako sa Turecko vyjadruje o Iráne a považujem to za zľahčovanie situácie. E, pokiaľ ide o kapitolu jadrový program, tak to by som rozšíril a vonkajšie vzťahy by som tak ako to spomenuli ďalší kolegovia, doplnil o ďalšie aspekty. Toľko zatiaľ. Ďakujem. La parola alla relatrice Ombra della Ďakujem za GUE. Tienový spravodajca pani Lizing. Ďakujem veľmi pekne. A ja sa obmedzím v moje, mojom prihovore. Niektoré veci budem ešte potom hovoriť le, e, neskôr, ale zásadné stanovisko GUNL. Chcem veľmi jasne povedať, že my, pokiaľ ide o ťažkú politickú situáciu v Iráne, sociálno-ekonomickú situáciu a porušovania ľudských práv, e, nechceme e, túto situáciu prikrašľovať, ale máme kritický postoj voči spracovaniu v tejto správe. Poprvé sme za zmenu stratégie politiky, eh, stratégia politiky EU a USA s cieľom, aby sa, tak, aby sa prelomila izolácia a nie podporovala. Sme za ukončenie sankcií a pokiaľ ide o jadrový program, aj pokiaľ ide o E, vytvorenie bez jad- zóny bez jadrových zbraní v, na Blízkom východe. Sme za to, aby sa o tom hovorilo. Sme za začatie politického dialogu na všetkých úrovniach, aby sa našlo mierové a diplomatické riešenie situácie v Iráne. Chcem zopakovať, že zostrenie sankcií určite nebude viesť k znižovaniu napätia, ale naopak je úplne jasné a vidíme to už aj z minulosti, že sankcie len podporujú tú základnú mocensko-fundamentalistickú religióznu pozíciu a posilňujú aj postavenie prezidenta Iránu v širokých vrstvách spoločnosti, čo je presne opak toho, čo chceme dosiahnuť. Takže znovu tu chcem hovoriť o tej otázke, aký cieľ majú naozaj tieto sankcie a chcem, aby sme sa tým ešte raz podrobne zaoberali. Ďalej chcem povedať, že podporujem aj to, považujem veľmi za dôležité hovoriť o zásadnom e, postoji EÚ k obyvateľom e, v Iráne. Treba mať diferencovaný prístup k obyvateľstvu, k jednotlivým ľuďom a treba tento diferencovaný obraz spoločnosti odraziť aj tu tejto správe. pretože ak to nebudeme takto robiť, nevytvoríme v Iráne silu, ktorá by nakoniec zviedla úspešný boj s mocou. Ďakujem, kolegyňa Lozing. A teraz pán Erlaky. Eh, Ďakujem, pán predseda. Vidím, že sa tu vynára pomerne veľký konsenzus e, týkajúci sa skutočnosti, že táto správa je pomerne nevyvážená, neúplná a v súčasnej forme nepredstavuje prínos k budovaniu európskej e, politiky voči Iránu. Je potrebné ju opraviť a Nemalo by to byť len tak, že by sa e, jednoducho potvrdili najnovšie stanoviska Ministerstva zahraničných vecí e, USA. Je potrebné tu zdôrazniť, že Európa má svoje vlastné záujmy a že jej politika voči Iránu nemôže byť len opakovaním toho, čo hovorí Ministerstvo zahraničných vecí USA. Tým skôr, že to, čo hovorí v súčasnosti, súčasnosti sa líši od toho, čo vyhlasovalo pred 4 či 5 mesiacmi. Takže, a to, to, e, takže e, naozaj e, je potrebné, aby sa celá táto zložitosť danej situácie odrazila aj v tejto správe. Dve hlavné veci, ktoré treba riešiť, sú nedostatočné rozlišovanie medzi súčasným iránskym režimom na jednej strane a iránskym ľudom na druhej strane. Uh, Iránčania patria k najcivilizovanejším a najvyspelejším a najdemokratickejším osobám vo svete a keby mohli slobodne vyjadrovať svoju voľu, Irán by bol demokratickou krajinou ako ktorákoľvek iná. Všetci, čo poznajú Irán, dokonca aj z diálky, si to uvedomujú. Iránčania sú veľmi hrdí na svoju krajinu a e, mnohí z nich skutočne sú reformne naladení. Väčšina ľudí v Iráne by nesúhlasila s e, americkou či európskou politikou, najmä v podobe sankcií. Sankcií nemôžu e, byť používané na proti iránskej vláde, pretože ich výsledkom je pravý opak, že ju len upevňujú namiesto toho, aby ho oslabovali. A to skutočne platí pre dnešný Irán. Teda niektoré časti správy e, hovoria E, správnych e, e, sankciách, ako sú sankciách proti revolučným gardám a ich majetku v Európe. Ich zmrazenie v Európe by skutočne mohlo byť účinné bez toho, že by to poškodilo iránsky ľud, ale slepo uplatňované sankcie proti všetkému, čo Irán vyváža, by nepoškodilo írske záujmy, ale možno len e, destinácie týchto produktov, bez toho, že by to oslabilo Irán, ale oslabilo by to ďalšie posilňovanie iránskej demokracie. Ale čo je ešte dôležitejšie, je, je nedostatočné rozlišovanie medzi politickým e, postojom k Iránu. My máme napríklad silné postoje v oblasti ľudských práv, podpory demokracie. Čiže to máme na jednej strane a medzi e, jadrovou problematikou na druhej strane. E, pokiaľ sa to neurobi, tak sa nie len, že nedosiahne potrebný pokrok, ale poškodia sa aj na záujmy EÚ, pretože e, sú tu ďalšie e, krajiny, ako je Brazília a Turecko a tieto, a možno to povedať aj o Amerike, predkladajú svoje návrhy na riešenie ukončenie jadrového programu v e, e, Iránu. To, čo navrhla Brazília a Turecko, pôvodne prezident Obama podporil, pretože v zásade to zodpovedalo tomu, čo navrhli Američania v oktobri minulého, minulého roka. Bol to inteligentný, rozumný návrh a myslím si, že v istom zmysle slova by sme mali Brazílii a Turecku poďakovať za zaujetie tohto stanoviska s tým, aby sa dosiahlo akési riešenie a predišlo sa iným riešeniam, ktorými sú sankcie a e, v konečnom, v konečnom dôsledku vojna. E, e, tu e, sa e, v Amerike mení pozícia e, na natlak vojensko-priemyselného kontextu komplexu a teraz si Spojené štáty želajú sankcie proti Iránu a pokiaľ by Irán v otázke obohateného uránu mal právo podľa medzinárodných e, zmluv e, v tejto oblasti e, robiť, lebo tomu tak je, tak tu nemôžno spochybniť to, čo hovorí prezident Ahmadinejad, Ahmadinejad Dženad. A uh, uh, Irán má teda právo tak postupovať a preto treba riešenie hľadať e, inými cestami, napríklad na základe brazilsko-tureckého návrhu. My nemôžeme obviňovať tureckú vládu za jej postoj voči Iránu a tvrdiť, že by sa mal zmeniť. Ja si naopak myslím, že Turecko pomerne dobre prispieva k medzinárodnému riešeniu veľkých problémov a v bode 23, kde sa hovorí, že rada, komisia a tak ďalej by mala zosúľaďovať svoje postoje k Iránu z Washingtonom, to je niečo, čo tu je nadbytočné a v záverečnej verzii by sa to nemalo objaviť. Čiže toto je môj názor, moja úvaha. Ja veľmi dobre poznám Irán a poznám reformistické hnutie. Navštívil som krajinu veľakrát a vyjadrujem sa sympaticky, so sympatiami o tejto krajine a dúfam, že budeme schopní pri, prispieť k lepšiemu Iránu. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán kolega Landsbergis a potom e, pán kolega Salafranka. Ďakujem, pán predseda. Keď e, e, sa snažíme, o, keď sa pozeráme na túto komplexnú a vyváženú správu, predsa mi tu chýba jeden bod, pokiaľ ide o náš medzinárodný prístup Problém demokracie v krajine je taký veľký, že e, aj, e, že by bolo pravdepodobne vhodné, keby sme tu vložili nejaké ďalšie vyjadrenia k republike Irán, s tým, že Irán patrí k najznepokojujúcejším režimom medzi nedemokratickými krajinami sveta, čiže Irán je medzi nimi najnebezpečnejší. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Salla Franka. E, ďakujem, pán predseda e, pán Gales vyjadril názory mojej skupiny Takže ja by som sa len poďakoval pánovi Belderovi za vykonanú prácu. Myslím si, že táto správa bude vynikajúcim východiskom na vypracovanie pozície EPP nie len e, pozície, ktorá by sa odrazila v jednotlivých uzneseniach, ale ktorá by aj vytvorila akýsi rámec pre budúci vývoj vzťahov s Iránom. Je to, má to kľúčový význam nie len pre vývoj na Blízkom východe a myslím si, že môžeme povedať, že e, e, hoci existujú rozdielne výklady porušovaní, ktorých sa dopúšťa Irán. Všetci vieme, že takéto veci existujú, že boli proti nemu odsúhlasené, odhlasované sankcie na úrovni Bezpečnostnej rady OSN ale e, zároveň musíme e, hovoriť aj o e, pokračujúcom porušovaní ľudských práv v Iráne a tieto treba zvýrazniť aj v správe treba zvýrazniť, že sme pripravení konať razne odhodlanie, pokiaľ ide o porušovanie hodnot, ktoré uznávame v Európe. Keď ľudia hovoria, že e, keď sa hovorí, že niektoré z týchto e, vecí nie sú dostatočne zdôraznené v správe, alebo naopak, myslím si, že práve to je úloha tejto diskusie, aby sme poukázali na to, čo si myslíme o e, správe, akým spôsobom by sa mala zmeniť. A naozaj toto je oblasť, ktorá patrí k tým najväčším čiernym dieram európskej zahraničnej politiky. E, doteraz sme uplatňovali takú politiku, ktorá toho voči Iránu až tak veľa neurobila, ale pán Belder sa už takéhoto typu myslenia nepridržiava. Jasné, že bude potrebné ešte niektoré veci dotiahnuť a vysvetliť v Belderovom dokumente, ale ja oceňujem to, čo urobil a som si istý, že na základe ďalšej práce sa nám podarí dospieť e, k dokumentu, ktorý bude užitočný a ktorý bude pre všetkých z nás viac menej priateľný. Ďakujem veľmi pekne a teraz posledné slovo má pán Belder na svoju reakciu. Ďakujem. Keby to bolo na mne, pán predseda, milí kolegovia, tak by som predložil text, ktorý by bol štyrikrát tak dlhý. Musel som z neho vypustiť naozaj veľmi veľa. Takže e, Mal som mnohé konzultácie a potom tú tému e, povedzme zaobchádzania so ženami som mal e, tiež zapracovanú v pôvodnom texte. Ale ako som povedal, musel som tak veľa vynechať, lebo som nemal k dispozícii veľa miesta. Potom je tu tá téma mm, empatie, ktorú spomenul kolega. Bol tam dosť často a určite teda pozná socioekonomickú situáciu krajiny. 150 tisíc vysoko vzdelaných, odborne pripravených ľudí odchádza. To sú hrdí Peržania, ktorí milujú, milujú svoju krajinu, ale nevedia už nej vydržať. Pán profesor Hosan Askaj vypočítal, že to znamená únik niekoľkých miliard ročne. Takže je tu taká veľmi cynická poznámka, ktorá hovorí, že teda vďaka sankciám dochádza k obrovskému plitvaniu, míňaniu prírodných zdrojov a že možno v dôsledku tohoto dojde k zníženiu tohto plitvania. Ja mám naozaj sympatie k obyvateľom tejto krajiny a ja dúfam, že jedného dňa tam budú mať vládu, ktorá bude dôstojnejšou vládou, e, ľudsky dôstojnejšia. Môžem urobiť niekoľko zmien, aby sa to jasnejšie povedalo. Teraz v vnútornej situácii chcem povedať, musíte vidieť tento mocenský boj. A ja som bol fascinovaný tým, ako vypískali prezidenta v parlamente, keď e, stál alebo keď sa pokusil popri ministerstve zahraničných vecí vytvoriť svoj vlastný zahranično-politický kabinet, Takže je zaujímavé sledovať, že sú v krajine rôzne názory a ďalej si musíme ešte uvedomiť aj tie rôzne e, náboženské sily, ktoré sa tam e, objavujú. Takže je to islamská politika, ktorá má a Bahaj aj kresťania sú len menšinami v tejto krajine alebo v tejto politike. Ale zoberme si ešte otázku Astany. To tiež patrí k tomuto celkovému problému. Potom tu máme otázku kameňovania. Na Wall Street Journal bol nedávno veľmi dobrý článok aj na túto tému. Takže ja sa pokúsim naozaj e, výraznejšie, zrozumiteľnejšie povedať, ako by sa dalo zvnútra E, viacej pôsobiť a pokúsim sa teda k tomuto niečo ešte povedať a zdôrazniť to. A táto vnútorná domáca situácia je naozaj komplexná a to nie je zo žiadného ministerstva, to sú názory nezávislých vedeckých pracovníkov, to sú veci, ktoré sa dajú dokázať z dokumentácie od odborníkov z Iránu a je tu naozaj elita, ktorá sa snaží konsolidovať moc a na to potrebuje nástroje, teda upevniť moc a na to potrebuje nástroje. A jedným z takýchto nástrojov je aj to, že že sa primerane alebo príslušne využíva ju tieto gardy, ktoré pre, e, realizovali privatizáciu a takto došlo k tomu sloganu, kde sú moje ropné peniaze, kde zostali. Takže k téme vnútorná situácia a ľudské práva, tak to je téma, kde sa dá povedať oveľa viac, než som to urobil. Ešte k tomu, čo povedá pani Lochpichler. Áno, sú tu tie najhroznejšie porušenia ľudských práv, ku ktorým dochádza v Iráne. Ale my nemôžeme len komisia rade povedať, čo majú robiť. My sa musíme aj sami chopiť diela, priložiť ruky k dielu. To znamená, že aj Európsky parlament musí urobiť svoj vklad otázka jadrového programu je veľmi náročnou otázkou, zložitou otázkou, ale nakoniec tu máme politiku EÚ, ktorú by bolo treba len uplatňovať. Samozrejme, sankcie musia byť racionálne koncipované, tak aby nám pomohli dosiahnuť riešenie. Možno to tu v tak miestnosti nepočujete veľmi radi, ale chcem povedať, že naozaj aj v arabskom svete počuť stále viac a viac hlasov, ktoré hovoria, že ak Irán bude takto ďalej pokračovať, bude musieť dojsť k vojenskému zásahu, k vojenskej intervencii. Ja si to neželám, ale nie je to niečo nepredstaviteľné. A na záver k úlohe Turecka. K tomu som sa už vyjadril. A je jasné, že ak máme plán cestovať do Libanonu a na juhu eh, Libanonu povedať libanonskej vláde, že je to okupácia, tak je to úplne jasné, čo robí Irán pre destabilizáciu tohto regiónu. Existujú preto rôzne dôvody, aj e, hospodárske dôvody, ale prikrašľovať takúto tureckú politiku, pozitívne ju vyfarbovať, tento môže urobiť, ale potom je tu naozaj veľký rozdiel v názoroch medzi mnou a tými druhými. Ak existuje nejaká európska politika, tak sa potom musí aj realizovať. To sa predsa stále tvrdí a hovorí, že nikdy neprídu po slovách činy. A my sa nemôžeme nechať len tak zavádzať Iránom. Turecký návrh tu bol tiež zaznamenaný A máme tu aj uznesenie a treba zabrániť tomu, aby sa to e, veľmi nafúkovalo. Teraz pani Nec. Milí kolegovia a kolegyne, nechcela som vlastne hovoriť, ale kolega Laky tu hovoril za našu politickú skupinu, ale to, čo povedal, Pán de Belder teraz nakoniec ma prinútilo vyjadriť sa. Správa Európskeho parlamentu o stave v Iráne a o vzťahoch s Iránom má byť nielen e, výpovedou o osobnom názore jedného z kolegov. Je to správa, ktorá musí odrážať väčšinové stanovisko a tie, tá posledná poznámka, ktorú tu robil kolega, e, ma núti myslieť si, že toto ešte tu nie je v tom texte také zretelné. Ak ten text zostane v tejto podobe, tak si myslím, že budúcnosť tejto správy nie je veľmi ružová. A to by bolo aj zlé pre parlament, ak by e, správa parlamentu o Iráne nebola prijatá a vrátená do výboru. To je niečo, čomu musíme zabrániť. Ale mohlo by to takto skončiť, ak spravodajca nebude zdieľať e, alebo nebude akceptovať aj názory kolegov, ktorí majú iný postoj ako on. Ja si myslím, že my si musíme ctiť všetky názory. Áno, chcem pripomenúť, že 19. oktobra o 6. končí lehota na podanie pozmeňovacích návrhov a 20. sa bude potom hlasovať. A teraz na záver kolega Belder. Ďakujem, pán predseda. E, myslím, že pani Najci nemusí robiť žiadne obavy, Samozrejme, že e, počkám na pozmeňujúce návrhy a potom sa bude o tom hlasovať a to bude rozhodujúce. Ja veľmi rád e, preskúmam vaše pozmeňujúce návrhy a pokúsim sa aj sformulovať kompromisné znenia. To, v tom problém nevidím ale musia to byť racionálne argumenty, ktoré budú uvedené v pozmeňovacích návrhoch. Nechceme tu mať predsa nejaké emocionálne strety. Takže všetko sa bude riešiť primeraným spôsobom a e, budeme tu mať e, potom diskusiu. Ja môžem povedať, že to, čo som tu napísal, vychádza z podrobného štúdia podkladov, informácií a e, ja si myslím, že e, ešte chcem ja reagovať na to, čo povedal kolega. Rokovací poriadok to umožňuje ja som sa vôbec nevyjadrila k posledným vývo- k poslednému vývoju v Holandsku. To je reakcia e, poslankyne na posledné slova pána poslanca k tomu, že ako vyzerá situácia v Belgicku. Ale vaša reakcia, pán poslanec, ukazuje na to, že som trafila do čierneho. Ďakujem všetkým. A teraz musím poukázať na to, že sme prekročili veľmi výrazne čas, ktorý máme k dispozícii. Ďakujem za vašu